E, preskúmal mandát pána Jasenka Selimoviča a e, navrhol teda ho pre e, ho vyhlásiť za, za platný, takže tým pádom